So, good afternoon. The uh, next item is the... Príjemné poobedie, takže teraz budeme hovoriť o správe pani Françoise Grossete ohľadom uplatňovania práv pacientov pri cezhraničnej zdravotnej starostlivosti. Odozdávam slovo spravodajkyni. Merci, merci, monsieur... Ďakujem, ďakujem, vážený pán predseda. Dovolím si 4 minúty vystúpiť a 2 minúty chcem si rezervovať na záver rozpravy. Vážený pán predsedajúci, pani zástupkynia rady, pán komisár, povedala by som, že vidíme e, koniec tunela v tejto obrovskej téme, dôležitej téme pre pacientov. Už nemôžeme dlhšie zotrvávať v zmetočnej situácii, keď nám tu niečo diktuje. Zákon diktuje súdny dvor. Smernica stanovuje jasné pravidlá ohľadne mobility pacientov na európskom území. Aké typy starostlivosti môžu využívať v zahraničí? Ako, na základe akých kritérií im túto starostlivosť preplatia? Aké sú tam potom kritériá? na e, zdravotné poistenie a poskytovanie starostlivosti. Toto všetko je obsiahnuté v návrhu smernice. Predovšetkým mi dovolte poďakovať belgickému predsedníctvu za vynikajúcu prácu počas celého rokovania, za odhodlanosť, presvedčenie a rozhodnosť, pretože bolo potrebné presvedčiť mnohé štáty, ktoré si túto smernicu neželali. Myslím si, že to sú veľmi nezodpovedné členské štáty a chcem e, takisto poďakovať bývalému priateľovi Johnovi Bovisovi, ktorý je na tribúne a ako spravodajca v prvom čítaní bol spoluautorom tejto smernice a vždy bojoval za práva pacientov. Samozrejme chcem poďakovať aj komisárovi Dalimu, aj e, mojim tieňovým spravodajcom, ktorí veľmi aktívne prispeli e, k úspešnému a zdarnému E, dokončeniu týchto rokovaní. O čo tu ide? E, lekársky pokrok viedol k tomu, že e, jednoducho poskytovanie starostlivosti nemôže byť len na, na národnej úrovni pre všetky choroby, ale treba aj brať do úvahy aj cezhraničný aspekt. Najmä sa to týka tých občanov, ktorí žijú v pohraničných oblastiach. Možno práve preto, Mnohé expertízy sú disponibilné v iných členských štátoch, ako napríklad vysokošpecializované vyšetrenia a liečby. Niekedy môže byť praktickejšie nechať sa liečiť v inej krajine, ako je rodná krajina, kde máme poistku, lebo máme rodinu, ktorá žije v inom členskom štáte. Spotrebitelia, zamestnanci, študenti a pacienti budú mať právo na mobilitu v rámci Európskej únie vďaka jasným legislatívnym ustanoveniam. Samozrejme, nejde tu o podporovanie lekárskeho turizmu, e, pretože poskytovanie zdravotnej starostlivosti, organizácia a riadenie je plnou kompetenciou členských štátov. Občania teda v súčasnosti budú môcť v iných členských štátoch dostávať všetky zdravotné starostlivosti, na ktoré majú právo vo svojej krajine a preplatí sa im toľko, koľko ich vlastný systém v tomto prepláca. Pre hospitalizáciu v nemocnici sú tam, sa tam rátajú pobyty cez deň a cez noc a pokiaľ ide o nákladné liečenie, tak tam môže E, byť aplikovaný systém predbežného schválenia liečby. Samozrejme, to si vyžaduje e, isté plánovanie v členských štátoch v poskytovaní zdravotnej starostlivosti. Parlament e, dosiahol, že vlastne tieto predbežné schvalovania budú mať isté limity a takisto parlament pokročil v tom zmysle, že každý členský štát musí disponovať národnými kontaktnými orgánmi, ktoré budú pacientov informovať o tom, aké majú e, povinnosti a práva. Malo by to fungovať v prepojení s inými kontaktnými miestnami na národnej úrovni. Takto pacient bude disponovať jasnými informáciami preplácanie bolo veľkou prekážkou v tejto mobilite, situácia sa tam zlepšila a teda buď tam môže dôjsť ku kompenzačnému mechanizmu, ako je to v rámci sociálneho a zdravotníckého poistenia, alebo ak nie, tak pacient bude môcť zaplatiť preddavok a potom si nechá preplatiť e, sumu, ktorú zaplatil v najkračej lehote. Ľudia, ktorí sú postihnutí zriedkavými chorobami, už nebudú natoľko odkázaní na seba, ale môžu sa obrátiť na zariadenia, kde ich diagnostikujú a navrhnú im liečbu. Vďaka európskej spolupráci v takejto oblasti pacienti budú mať prístup k vysoko špecializovanej liečbe a starostlivosti. Cieľom je zdieľanie skúseností, diagnostických skúseností a liečby. A dnes môžeme povedať, že sme dosiahli cieľ a ja chcem za to poďakovať všetkým kolegom. Mohla by som povedať, že takto sa buduje Európa zdravia aj prostredníctvom tejto smernice. Ďakujem. Thank you. Thank you very much. Ďakujem veľmi pekne. A teraz pán Dury za, eh, pani Dury za radu. Ďakujem pekne, pán predseda. Pani Grosted. Vážení členovia parlamentu, budem pokračovať v mojej mater, eh, materčine. Som. Som veľmi rada, že môžeme diskutovať o právach pacientov pri cezhraničnej starost, zdravotnej starostlivosti tuto na pôde parlamentu. Je to veľmi dôležitá chvíľa, pretože po dva a pol roke, roku prípravy e, tento dokument e, sa dostal do finálnej fázy. Chcem sa poďakovať všetkým, ktorí na tomto dokumente spolupracovali dvaja predchádzajúci členovia prezidentského tria Španielska, Belgicko spoločne s nami, s Maďarskom. Všetci sme sa snažili o kompromis na rade v mene rady. Tiež sa chcem poďakovať Európskemu parlamentu za vynikajúcu spoluprácu a ochotu robiť kompromisy. Som presvedčená, že táto dohoda e, prinesie veľké výhody pre pacientov v celej Európskej únii a je to ďalší krok smerom vpred k zaručeniu práv pacientov v celej EÚ. Ale e, cesta teda nebola ľahká, e, vždy však e, sme mali konštruktívny prístup a snažili sme sa o kompromis. Tiež viem, že aj vaše interné diskusie na pôde parlamentu neprebiehali ľahko a správa, o ktorej budete zajtra hlasovať, je výsledkom kompromisu medzi jednotlivými politickými frakciami. Takže chcela by som sa poďakovať všetkým, ktorí prispeli k tomuto kompromisu, eh, kompromisu v prvom rade pani Grostet, a všetkým tieňovým spravodajcom, bez ktorých by táto smernica nebola úspešná. Som si istá, že e, tento nový legislatívny akt vytvorí a dosiahne rovnováhu medzi právami pacientov a povinnosťou členských štátov zabezpečiť zdravotnú starostlivosť v rámci ich pôsobnosti. Podarilo sa nám dosiahnuť akceptovateľné riešenia pre mnoho problémov. V prvom rade sme dosiahli riešenie týkajúce sa kvality zdravotnej starostlivosti, potom riešenie pre predbežný e, súhlas alebo predchádzajúci súhlas a preplácanie nákladov cezhraničnej starostlivosti. Tiež sa nám podarilo dosiahnuť dohodu ohľadom pacientov, ktorí trpia vzácnými chorobami a tiež sme sa dohodli na tom, že budeme viac skúmať možnosti, e, ktoré ponúka elektronické e, zdravotníctvo Dosiahli sme spoluprácu medzi členskými štátmi a podarilo sa nám nájsť riešenie, ktoré rešpektuje verdikty Európskeho súdneho dvora. Bude teraz jednoduchšie pre pacientov používať eh, zdravotnícke služby aj za hranicami ich krajín a chcem zdôrazniť význam národných kontaktných bodov alebo centier. Vzájomná akceptácia receptov je tiež veľmi dôležitá, ako aj povinnosť členských štátov navzájom spolupracovať. Nariadenie e, 883 lomené 2004 e, sa dodržiava a je poskytnutá vysoká, vysoký stupeň právnej istoty pacientom. Členské štáty majú za povinnosť dodržiavať princíp, ktorý bol už veľakrát e, zúrazňovaný inštitúciami, a to je rovnosť a solidarita. tiež sa nám podarilo priblížať, priblížiť sa k vyššej účinnosti a efektívnosti pri poskytovaní zdravotných služieb. Dámy a páni, maďarské predsedníctvo sa plne zavezuje vnímať e, význam e, tohto legislatívneho aktu a presadiť ho. Zostáva už len doladiť e, jazykovú, jazykovú verziu a e, potom to bude publikované v oficiálnom vesníku. A ďakujem všetkým, ktorí prispeli e, k, tomu, k tejto dôležitej otázke. Ďakujem. A teraz pán Dáli za komisiu. ďakujem pekne za slovo, pán predsedajúci. Pani ministerka, stení poslanci Európskeho parlamentu. Blahoželám parlamentu k veľkému úspechu pri dosiahnutí konsenzu k tejto smernici. Som vďačný najmä spravodajkyni pani Kostet, tieňovým spravodajcom a všetkým ostatným za ťažkú prácu a odhodlanie dotiahnuť tieto veci do konca. Španielské i belgické predsedníctvo sa tiež podielali na tejto práci, aby bolo možné doviesť do konca túto tematiku. Dúfame, že nové, nová právna norma uvedie do praxe súdržné predpisy pre všetkých pacientov v Európe. Spolupráca 27 vnútroštátnych zdravotníckých systémov je cieľom, ktorý kedysi bolo v nedohľadne. Minulý rok, keď som sa stal komisárom, mi spolupracovníci hovorili, že rokovania k tejto smernici sú v slepej uličke. Táto smernica je veľmi dobrým príkladom činu, ktorý predstavuje politické vodcovstvo, odvahu, odhodlanie, razanciu, všetko to, čo je dôležité pre našich občanov. Verím, že zákonodarcovia nesmú nechať súdny dvor, aby rozhodoval za nich. Občania musia mať aj ďalšie prostriedky, aby dosiahli svoje ciele a práva, nie len obracať sa na súd. Súd uznáva, že pacienti majú právo voľného pohybu po Európskej únii a sami sa môžu rozhodnúť, ako toto svoje právo uplatnia. Dovolte mi podeliť sa s vami o niektoré názory na predmetnú smernicu. Táto smernica vyjasňuje, že všetky členské štáty majú povinnosti investovať na domácej pôde do zdravotníckých úkonov, ktoré potrebujú ich občania, a to bezodkladne. Táto smernica prispieje k zníženiu eh, nerovnakého prístupu a dostupnosti nerovnakej dostupnosti zdravotnej starostlivosti na území EÚ. Pacienti budú môcť sa obrátiť aj na súkromných pacientov podľa svojej voľby v celej Európe. Čo sa týka nemocničnej starostlivosti, pri hospitalizácii by sa čas čakania mal znižiť. Ak bude pridlhý v domovskej krajine, pacient by mal mať právo vybrať si inú členskú krajinu EÚ a právo na to, aby mu preplatili aj tieto zahraničné výdavky. To závisí od toho, ako sa toto meškanie pri hospitalizácii bude posudzovať, aké budú nastavené parametre. Čo sa týka existujúcej legislatívy, pacienti si budú musieť zvoliť, akého poskytovateľa zdravotnej starostlivosti budú mať, aké informácie o kvalite a starostlivosti budú dostávať. Ubezpečujem vás, že komisia bude obozretne monitorovať, ako členské štáty budú realizovať smernicu v praxi. Po druhé, táto smernica poskytne pacientom prístup o tom, aké majú práva pri e, medzištátnej alebo medzinárodnej zdravotnej starostlivosti aj o kontaktných bodoch tieto informácie, táto informovanosť nebude ponechaná na súkromné médiá a na internet, čo, pretože tu ide o kvalitu zdravotnej starostlivosti. Ďalšie záležitosti sú transparentnosť a zodpovedanie sa za svoje činy. V Európe musíme volať po rovnakej kvalite a rovnakej bezpečnosti v oblasti zdravotnej starostlivosti. A napokon táto smernica kladie základy európskej spolupráci v zdravotníckých záležitostiach. Hoci dodržiavanie tejto smernice je dobrovoľné, mám pocit, že všetky členské štáty získajú oveľa viac, ak sa rozhodnú spolupracovať. Je to záležitosť solidarity v celej Európe a preto sa spolieham na členské štáty, že v kľúčových oblastiach rozvinú mnohé iniciatívy. Kľúčovými oblastiami sú elektronické zdravotníctvo, e-health a technológie v oblasti zdravotníctva. Európske referenčné centra budú šíriť erudíciu v oblasti zdravotníctva po Európe a takéto centra určite prispejú k lepšej zdravotnej starostlivosti o občanov. Vážny členovia Európskeho parlamentu, poslanci, poslankyne, predsedajúci ministerka. Dúfame, že S pri tejto smernice zvýši práva pacientov v oblasti medzištátnej zdravotníckej starostlivosti a zároveň sa vezme do úvahy, aké pevné sú jednotlivé zdravotnícke legislatívne systémy, aby všetko bolo v prospech zdravia občanov Európy. A dovolte mi vyjadriť sa k inštitucionálnemu aspektu predmetného textu. Komisia má isté pochybnosti, že niektoré právne normy, ktorá komis- ktoré komisia prijíma v právomoci, svoje vlastnej právomoci budú zároveň vykonávacími vyhláškami, tzv. implementujúcimi aktami. Komisia na základe svojich právomocí by e, nemala prijímať také právne normy, ktoré nes- splňajú definície v článku 290 zmluvy o Európskej únie. Ďakujem za pozornosť. Teraz má slovo pán Líze na minútu a pol. Ďakujem, vážený pán predseda Júci, pán komisár, pani predsednička rady, dámy a páni. Naozaj toto je veľmi dôležitý deň pre európskych pacientov. My, ako my, ako sme skutočne mali toto právo, rozhodlo o to, rozhodol o tom súdny dvor a členské štáty sa tomu nepodriadili. A každý pacient musel sa obracať na súdy, aby sa dožadoval práva na zdravotníckú spravodlivosť. Zdá sa, že to je taká cynická situácia, veď tu ide o chorých ľudí, ktorí mohli zomrieť ešte skôr, ako došlo e, k vyriešeniu ich sporu. A preto je dôležité, vyjasni- že sa táto situácia vyjasnila, najmä pre pacientov, ktorí e, už vlastne sa ocitli v situácii, kde, ku ktorej sa vyjadrili jednotlivé súdy. Ich situácia sa vyjasnila, pretože boli vytvorené európske centrá, boli vznik, vznikli takisto informačné strediska. My potrebujeme Európu pre pacientov, potrebujeme zdravotnú Európu, a povedal pán komisár. A preto sa chcem poďakovať pani spravodajkyni za prácu, steňovým spravodajcom, komisárovi a chcem skutočne poďakovať otcovi e, tejto E, tejto správy a tejto smernice, ktorý sedí na tribúne, je to pán John Bowis. Ďakujem pekne. Um. Ďakujem a teraz pani Rod Berend, dávam vám slovo. Ďakujem za slovo, pán predsedajúci. E, dámy a páni, toto je e, tak naozaj veľmi taká povrchná legislatíva, v, podstate povrchná. Dúfam, že pacienti ju nebudú musieť potrebovať, pretože aj tá najlepšia zdravotnícka starostlivosť je poskytovaná pacientom vždy v kraji, vo svojej rodnej krajine. A my sa tu teraz vyjadrujeme k tejto legislatíve a keď sme sa tu kvôli tomu stretli, tak to je niečo cynické, lebo členské štáty neuznali e, právo občanov, že majú právo na tú najlepšiu, najkvalitnejšiu, najbezpečnejšiu a najrychlejšiu zdravotnú starostlivosť. A toto je naozaj veľká hamba ak táto legislatíva by sa mala aplikovať, pretože ju potrebujeme, tak to bude veľká škoda, ale aspoň sa nám podarilo niečo dobre, niečo, čo bude fungovať. Ja chcem všetkým poďakovať za túto správu. E, chcem povedať, že najmä e, sa to týka aj ľudí so zriedkavými ochoreniami, pretože títo ľudia, ktorí ochorejú na zriedkavé ochorenia, vždy mali problémy v prístupe e, k terapii a k zdravotníckej starostlivosti a preto sa nám podarilo vytvoriť informačné strediska, kde sa pacienti poučia o svojich právach a v budúcnosti takisto aj referenčné strediska, kde by dochádzalo k vzájomnej výmene informácií medzi členskými štátmi ohľadne úrovní a pokroku e, vedy v, pri liečení niektorých chorôb. Toto síce existovalo, ale bolo to izolované a teraz sa to bude všetko koordinovať a prepájať. Ale sú tu aj smutné veci, ako napríklad oslab, oslabenie tejto smernice predbežným povolením starostlivosti. To poukazuje na to, že niektoré členské štáty si neuvedomujú, o čo tu ide, ale napriek tomu tu máme členské štáty, s ktorými sa dobre spolupracovalo a výsledok je tento. Cieľom by však malo byť to, aby zdravotná starostlivosť bola v každej krajine taká dobrá, aby sa pacienti nemuseli unúvať do zahraničia za zdravotnou starostlivosťou Eh, aby nemuseli chodiť do krajiny, ktoré jazyk často neovládajú. Myslím si, že toto by mal byť náš cieľ. Ale keď už dôjde k tomu prekročeniu hranice a k potrebe jej prekročenia, aj keď je to transparentnosť, mali by sme zabezpečiť transparentnosť aj v tom zmysle, aby občania vedeli, kde je dobrá zdravotná starostlivosť. V mojej krajine sa ham, myslím si, že tá situácia je dobrá, ale hm, hambím sa za to, že v niektorých krajinách sú nedôstojné systémy poskytovania zdravotnej starostlivosti. Ďakujem všetkým za spoluprácu, aj komisii a ďakujem za to, že táto legislatíva sa tak priblížila Európskemu parlamentu a jej otcovi eh, Johnovi Bovisovi. Nemôžeme šetriť úsilím keď chceme dosiahnuť takéto ciele a my sme úsilím naozaj nešetrili, dokonca sme robili všetko, čo bolo v našich silách, aby sme presvedčili niektoré členské štáty, ktoré boli tvrdohlavé a naozaj sme museli vynaložiť veľkú energiu na ich presvedčenie o potrebe tejto smernice. Ďakujem pekne, prebačte, nevidel som pana Bernsa. Samozrejme ho vítame. A teraz na dve minúty pani Parvanova. Ďakujem, pán predseda. Pán komisár, vážení kolegovia, keď sa pozeráme na situáciu spred 4 rokov, keď sme spustili kampaň za práva pacientov, tak vítam dohodu s radou v decembri a chcem sa poďakovať pani Grostec, blahoželať jej e, aj ostatným za vynikajúcu e, prácu, ako aj otcovi e, tejto iniciatívy, e, pánovi e, Johnovi Bowisovi. Európsky parlament mal vždy pevnú pozíciu, bol vždy zjednotený, vždy sme hajili práva pacientov a teraz bude poprvýkrát jasný legislatívny rámec pre ľudí, ktorí chcú cezhraničnú starostlivosť Eh, je to skutočný pokrok pre pacientov v Európe, ktorý posilní ich práva, bude sa zameriavať na ich potreby a poskytne im kvalitnú zdravotníckú starostlivosť, ale som si istá, že parlament by tiež podporil ambicioznejší návrh, hoci uznávam potrebu členských štátov vytvoriť si svoje priority, aby zaručili stabilitu svojich celonárodných systémov a ľud akceptujem, že belgické predsedníctvo niekedy organizačné priority postavili nad eh, mm, potreby pacientov, ale my sme zodpovední za ľudí a teda aj pacientov tu eh, v Európskom parlamente. Eh, kvalita a bezpečnosť sú kľúčové kritéria pri vytvorení priorít, ale bohužiaľ niektorí boli proti modernizácii e, kritérií a my sa budeme snažiť naozaj prísne zachovávať e, a zabezpečiť monitoring e, správnej implementácie smernice tak, aby sa ustanovenia o preplácaní a ďalšie ustanovenia nestali prekážkou došlo k istým e, pokrokom v niektorých oblastiach, ale bohužiaľ niektoré členské štáty sa postavili proti niektorým témam, ako je napríklad e, pokrok v oblasti e, elektronického zdravotníctva a preto by som sa chcel spýtať, chcela spýtať pána Daliho, mhm. či komisia chce podporiť spolu spoluprácu v oblasti elektronického zdravotníctva tak, aby to zdravotníctvo bolo realitou v Európe. Lambert, no, One and a half minutes. Teraz na jedna pol minúty, pani Lambert. Vážený pán predsedajúci, mnohí z tejto snemovni si pamätajú, že pri prvom čítaní bola táto tematika veľmi kontroverznou témou. Vypočuli sme si už aj teraz rozdiely, ktoré medzi nami panujú. Či vyhrajú trhové sily nad službami všeobecného záujmu? či ľudia, ktorí majú práva pacientov, si budú musieť voliť a cestovať do zahraničia. A na druhej strane sú tu ľudia, ktorí sa pýtajú, ktorí pacienti si budú môcť dovoliť využiť to, túto voľbu. V konečnom dôsledku ide o rozumný kompromis nastolený medzi týmito dvoma skupinami. Myslím si, že niektoré veci sú medicínsky závažnejšie a v rámci koordinácie spoločenských energetickej bezpečnosti máme takisto zahrnuté niektoré tieto záležitosti. Trhový systém umožní ľuďom zvoliť si, kde sa dať ošetriť a za nimi pôjdu aj peniaze, ktoré budú platiť za tieto služby ošetrenia. Členské štáty musia nastoliť také systémy, ktoré zabezpečia, aby všetky potreby ich obyvateľstva boli splnené. Vítame takéto kroky, pretože sa zaoberáme právnou dimenziou a právnou istotou. Myslím si, že máme zodpovednosť za to, aby liečba prebehla náležitým spôsobom, aby bolo možné podať sťažnosť na vykonanú liečbu a aby sa metodika a procedúry vykonávali kvalifikovanými lekárskymi profesionálmi. Myslím si, že môžeme dospieť ku kompromisu v oblasti zriedkavých chorôb. Dúfam, že to bude lepšie, ako keď sme sa s touto tematikou stretli poprvý raz. Pre mnohých pacientov e, to bude na prospech, ale my sa musíme starať o všetkých pacientov, ktorí žijú v našich členských štátoch. Ďakujeme. Teraz pán Cabrnoch, minúta a pol. Dámy a páni, vážený pán predsedajúci, chcel by som poďakovať spravodajcom pani Grosted aj pánovi Bovisovi. Dnes sú tomu presne 2 roky, 6 mesiacov a 16 dní, čo Európska komisia predložila dlho očakávaný návrh smernice o právach pacientov v cezhraničnej starostlivosti. Ale e, história sa začala písať už dávno predtým, keď táto problematika bola pôvodne súčasťou návrhu smernice o službách. Aj dnes sa e, potvrdzuje, ako veľkou chybou bolo vyčlenenie zdravotníckej starostlivosti zo smernice o službách. Nezabúdajme, že táto smernica rieši len práva pacientov a otázka voľného pohybu zdravotníckých služieb v EÚ je neriešená. Zdravotné systémy v členských štátoch stoja na rovnakých všeobecných hodnotách, ale organizácia poskytovania zdravotnej starostlivosti v jednotlivých členských krajinách sa líši. Text, o ktorom budeme dnes hlasovať a jeho podporím, je veľkým kompromisom medzi e, právami pacientov a obavami členských štátov. Napriek mnohým ústupkom je tento návrh malým, ale dôležitým krokom vpred. Navrhovaná smernica vyjašňuje, aj keď nie dokonalé práva pacientov, zaistuje im prístup k informáciám v súlade s princípmi subsidiarity, plne potvrdzuje výhradnú zodpovednosť vlád členských štátov za organizáciu a financovanie E, systémov zdravotníctva za kvalitu, dostupnosť a bezpečnosť zdravotnej starostlivosti, ako aj stanovovanie pravidiel, na základe ktorých musí o, starý, o starostlivosť v zahraničí občan požiadať ešte predtým, ako ju začne čerpať. Dúfam, že budeme e, v takomto duchu a na tejto práci pokračovať aj v budúcich rokoch a zlepšíme situáciu pacientov v EU. Ďakujem. Mrs. two minutes. Pani Liotard na dve minúty. Eh, zdravotnícke služby eh, sú teraz produktom, z toho stáva eh, obchodný produkt, produkt vnútorného trhu. A pacient vždy chce hm, tie najkvalitnejšie a najlacnejšie služby. Ja neviem, že ako s týmto môžete nejako súhlasiť, alebo ako to vnímate, pretože zdravotné služby sú základnou e, službou a každý by mal mať rovnaký prístup k zdravotníctvu. Zdá sa mi, že ak toto príjmeme, e, nebude to dobré pre pacientov, pretože budeme doslova obchodovať so zdravotníckými službami, pretože poisťovne Eh, budú posielať pacientov za hranice, ak to bude pre nich lacnejšie. Eh, ponuka eh, zdravotníckých služieb v niektorých členských štátoch sa možno zhorší a pacient potom už možno nebude mať ďalšiu možnosť, než len ísť do zahraničia. A teda bude musieť hľadať poskytovateľa zdravotníckých služieb niekde inde. Ale sú niektorí ľudia, ktorí jednoducho nemôžu cestovať. E, potom tiež, čo bude s tými dodatočnými nákladmi, tie sa nepreplácajú. Je to zdravotnícká turistika, ktorú takto podporíme. A čo sa stane s regiónmi alebo s oblastiami, kde e, sú tie čakacie doby obmedzené. Tam e, sa bude snažiť dostať čo najviac ľudí a takto sa vlastne zhoršia tie zdravotnícke služby v týchto oblastiach. To sme videli aj v Belgicku. Všetky regióny majú nárok na dobrú e, zdravotnú starostlivosť a všetci pacienti na starostlivosť, ktorá bude kvalitná a v ich vlastnom jazyku a blízko svojej rodiny. Ale my teraz to dávame do rúk trhu a myslím si, že zajtra musíme hlasovať proti tomuto návrhu. Ďakujem, pán Rossi, 1,5 minúty. Drahí kolegovia, e, v tejto smernici e, je viacero prokov, o ktorých sa dá diskutovať po diskusii v komisie. Po tri trilógu sme dosiahli vyvážený text, ktorý berie do úvahy bezpečnostné aj kvalitatívne požiadavky, ako aj princípy preplácania a predbežného povolenia starostlivosti v zahraničí. E, Cezraničná spolupráca v oblasti E, týchto zriedkavých chorôb je takisto e, dôležitá. Je dôležité, aby všetci pacienti boli v centre záujmu, ale mali by sme takisto e, dať bokom všetky otázky, ktoré sa týkajú zdravotného turizmu. My sme mohli napríklad do smernice takisto dať možnosť, aby členské štáty garantovali zdravotnú bezpečnosť. Nebolo to však možné. Naša, naše hlasovanie o texte bude pozitívne a takisto budeme hlasovať pozitívne naše hlasovanie aj o e, Alzheimerovej chorobe a iných chorobách. Chceme tak prispieť k vytvoreniu integrácie medzi rozličnými existujúcimi politikami. Spoločným cieľom všetkých týchto správ je zdôrazniť e, potrebu väčšej a lepšej koordinácie medzi členskými štátmi a teda, aby občania mohli toto v širokej miere využívať. Ďakujem. Pán, hovorí pán Segedy, dámy a páni, vážená pani štátna tajomnička, zástupkynia maďarskej vlády, som za cezhraničnú medzištátnu zdravotnú starostlivosť. Som za práva pacientov. Existuje mnoho prípadov, ktoré dokazujú, že pacienti naozaj hľadajú zdravotnú starostlivosť i v zahraničí. Uvedomujeme si, že existujú, existuje judikatúra e, Luxemburska, ale žiaľ je veľký rozdiel medzi členskými štátmi na východe a členskými štátmi EÚ na západe. Tieto rozdiely siahajú hlbšie než len do hospodárskej sféry. Sú tu aj rozdiely v tom, akú kto má šancu, akú kto má možnosť. Je úlohou Európskej komisie preklenúť tieto rozdiely a priepasť, ak máme ak by sme mali vysokokvalitné zdravotnícke služby v každom členskom štáte, nemuseli by pacienti sa unúvať z jednej krajiny do druhej len preto, aby ich niekde ošetrili. Navyše, verím aj tomu, aká dôležitá je koordinácia názorov odborníkov, lekárov na jednotlivé e, zdravotnícke zákroky v prípadoch odlišných chorôb. Na jednej strane máme všetci nárok na ošetrenie a liečbu a napríklad maďarský pacient by sa nemal liečiť na tú istú chorobu inak ako Švéd. Ďakujeme vám, pán Swerner. Fielner. Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Myslím, že toto hlasovanie je to najdôležitejšie, ktoré tu vôbec máme za moje obdobie práce šiestich rokov v tomto parlamente. Väčšina ľudí totiž potrebujú takú zdravotnú starostlivosť, ktorú e, im môžeme poskytnúť v tej dobe, kedy sú nažive, kedy e, sa na, v období, odkedy sa narodili a kedy zomrú v ich období. Myslím si, že je hamba, že doteraz nebol povolený voľný pohyb pacientov za ošetrením, za liečbou. Možno pred nami leží kompromisný návrh, Uvedomujem si, že ja i kolegovia z pravice, z EPP si to môžeme, môžeme to takto vnímať. E, vieme, že sme veľa hovorili o medicínskom turizme, o kolapse národných zdravotníckých systémov, o tom, že vopred treba schváliť cezhraničnú zdravotnú starostlivosť v inom štáte. V podstate pacient by mal žiadať o povolenie svojej zdravotníckej služby alebo poisťovne, kým sa rozhodne hľadať v zahraničí zdravotnú starostlivosť. Ale žiadny text nie je ideálny. Myslím si, že sa nám podarilo gro naštilizovať dobre a že sa snažíme skôr priblížiť švédskému modelu ako inému. Včera sa tu hovorilo o tom, že aj vo Švedsku budú musieť už pacienti žiadať o schválenie zdravotnej starostlivosti v inej krajine. Dúfam, že to tak nebude v mojej krajine. My to teraz nemusíme tak robiť a že ani v budúcnosti to tak nebude ale potrebujeme zvyšovať práva pacientov a nie ich redukovať. To je moje posolstvo členským štátom EÚ. Prosím komisie, komisiu, aby dozrela na tento môj apel. Ďakujem, hovorí pán predsedajúci. Slovo má pán Parňu. Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Kolegovia, čo sa týka napredovania a úspechu tejto smernice, uvidíme zajtra, ako to dopadne. Čo sa týka Európskeho súdneho dvora, tento zvyčajne riešil rozpory pri medzinárodnej zdravotnej starostlivosti. Nie je to neznámy jav v Európe, je to už súčasť každodenného života mnohých ľudí, že hľadajú liečbu v zahraničí. Nevieme, aké vysoké percento ľudí vyhľadáva cezhraničnú starostlivosť, ale nemali by sme si míliť týchto pacientov s tzv. medicínskymi turistami, ktorí sa tiež vynárajú ako skupina. Tu ide o lukratívne záležitosti, pre ktoré sa vytvára istý trh. Rečník sa opravuje. Možno aj alebo možno aj ľudia, ktorí idú do Nemecka za zubármi, alebo Briti chodia do Francúzska za inými špecialistami, ale napriek tomu nemôžeme vnímať zdravotnú starostlivosť ako komoditu, ako tovar. Za ostatné tri roky sme obraňovali princíp predbežného schválenia, predchádzajúceho schválenia hospitalizačnej starostlivosti v inom členskom štáte a ja by som rád poďakoval pani Gostet a tieňovým spravodajcom za odvedenú prácu a som rád, že prišlo k takému veľkému pokroku pri preplácaní a pri tvorbe národných kontaktných bodov, kontaktných kancelárií pre pacientov so zriedkavými chorobami v jednotlivých členských štátoch EÚ. Vážený pán predsedajúci, e, komisia, ešte stále to nestačí. Musíme urobiť ďalšie kroky, nadvezujúce kroky, ktoré by znížili rozdiely, ktoré sú v súčasnosti stále v Európe prítomné. Ne, môžeme zabezpečiť zabezpečiť, že tieto nerovnosti v liečbe sa odstrania na prospech všetkých európskych občanov. Pani Lepáš, na minútu a pol, nech sa páči. Pán predsedajúci, pán komisár, pani ministerka, táto dohoda e, prináša isté právne vyjasnenie, ako to spomenuli kolegovia doteraz to vyjasňoval súdny dvor. Takže my, nám sa podarilo výjsť z právnej neistoty a my veľmi vďačíme pani Grostetovej, tieňovým spravodajcom aj pánovi Dalimu. Táto smernica zlepšuje kvalitu zdravotníckej starostlivosti občanom, ako aj preplácanie zdravotnej starostlivosti. Pokiaľ ide o e, predbežné povolenia pre e, závažnejšiu starostlivosť, hospitalizáciu a pre e, tie rieš, pre tie liečenia, kde je pacient do istej miery ohrozený. E, chceme sa tým vyhnúť lekárskému alebo zdravotnému turizmu a zaťažovať niektoré režimy zdravotnej starostlivosti. Ale mám také zmiešané pocity o podmienkách realizácie tejto procedúry, čo môže viesť k nerovnosti prístupu k pacientom, k jednotlivým členským štátom. Poprvé, lehoty treba dávať pozor na to, aby E, slovo rez, e, rozumné dohody neohrozovali život pacienta. Členské štáty by mali e, vytvoriť finančné procedúry tak, aby sa tí najskromnejší pacienti nedostávali nakoniec zoznamov. Takisto treba sa vyhnúť tomu, aby administratívne ťažkosti znížili právo pacienta na zdravotnú starostlivosť lebo rôzne e, prekažky administratívne môžu viesť e, k nerovnostiam. Takže, pán predseda, toto sú e, tie prvky, ktoré som chcela zdôrazniť. Thomas. Ďakujem teraz pán Turmes. Dámy a páni, drahý John, som veľmi rád, že ťa hore môžem pozdraviť. Táto smernica vytvára a stanovuje parentné práva. A situácia bude ešte oveľa jasnejšia, keď, sa pôjdeme, keď pôjdeme do cudziny. Nebude toľko, e, toľko svojvoľnosti ako v minulosti. Určite sa o tom budeme mať možnosť presvedčiť, ale toto E, je zatiaľ len smernica, treba ju v členských štátoch zaviesť do praxe. Ale e, v tejto smernici je niečo, o čom dlho komisia snívala, o čom sme snívali aj my tu v parlamente. Otvoriť hranice, otvoriť hranice, aby sme zlepšili zdravotné e, nú starostlivosť o občanov. Naplňa ma to hrdosťou, že pán Parvis a pani e, spravodajkyňa dosiahli vyváženosť správy. Turizmus nie, ale starostlivosť áno. Treba zachovať národné zdravotné systémy. Nemožno ich jednoducho zrušiť. A rôznosť kvality poskytovania zdravotníckej starostlivosti v jednotlivých členských štátoch sa nemôže riešiť e, smernicami, ale špecifickými investíciami do zdravotníca v členských štátoch. Pán komisár, teraz tu máme smernicu a komisia a vy teraz sa musíte sústrediť na nariadenie o sociálnom zabezpečení. To je tak trochu východiskový bod. Tam sa vyrieši, kto bude platiť a čo bude platiť. A tam treba tlačiť na členské štáty a vyhnúť sa myšlienkam zdravotnej konkurencie a tak ďalej a tak ďalej. Pani Swinburnová, táto smernica sa vydala na konkrétnu cestu, ako zabezpečiť pacientské práva a systémy zdravotných starostlivostí e, po celej Európe. Čo sa týka realizácie týchto cieľov, naozaj majú veľký dopad na mojich voličov vo Valese, pretože ak zdravotnú starostlivosť a liečbu budú poskytovať iné jednotky ako naša národná služba, to znamená, že Valeská zdravotná služba bude mať problémy s preplácaním, a flexibilitou, pretože možnosť jednotlivých členských štátov a jednotlivých regiónov Európy závisí od kapacity a od vyjadrení, e, ktorá liečba je možná, možno schváliť zahraničia, a ktorú nie. Myslím si, že treba tieto zdravotné systémy rozčleniť na také, ktoré sú preťažené a na také, ktoré sú nedostatočne vyťažené. Pán Bowis, my nesmieme byť uspokojení s tým, čo sme dosiahli. Treba vyjasniť pacientov, pacientom, čo je lepšie a treba prehlbiť spoluprácu medzi jednotlivými e, zdravotnými systémy v členských štátoch, pretože len tým sa zvýši kvalita voľby pacientov, čo, ktorá sa týka liečby. Teraz pán Ferrera. Ďakujem, pán predsedajúci. Úmysel smernice je jasný zdravotníckú starostlivosť zapojiť do liberalizácie služieb a takýmto spôsobom uspokojiť záujmy finančných a ekonomických skupín, ktoré sa začínajú usadzovať v oblasti zdravotníctva e, v európskych krajinách. Zdravie predsa nie je trhovým produktom, ale k nemu nemôžeme takto pristupovať tento návrh ešte zvýrazní nerovnosti medzi občanmi a budú poškodení tí, ktorí nemajú prostriedky na privátnu zdravotnú starostlivosť alebo na starostlivosť v inom členskom štáte. Schválenie aj s pripomienkami bude mať vážny dopad na niektoré krajiny, ako je napríklad Portugalsko a jeho národný e, zdravotný systém. V praxi tá istá Európska únia, ktorá E, prísne e, žiada sprísnenie e, plnenia rozpočtov, na druhej strane ich zaťažuje tým, že chce kanalizovať verejné peniaze do privátnych skupín, ktoré vlastne predávajú zdravie a takisto chce komisia podporovať turizmus. Tento návrh neposkytuje dostatočnú bezpečnosť používateľom, najmä pokiaľ ide o nie, nemocničnú starostlivosť. A systém predbežného povolenia nevylučuje rizika. Preto by sme si mali uvedomiť, že k čomu došlo v roku 2007, eh, keď došlo k vylúčeniu zdravotníckej starostlivosti zo smernice Bolkenstein v roku 2007. Dúfam, že aj teraz tieto snahy budú porazené. Ďakujem, pán Paška

Po politickom viacročnom boji budeme zajtra hlasovať o tejto správe, ktorá stanovuje právny základ, ktorý je jasný pre občanov a vlastne umožním, aby sa v zahraničí uchádzali o zdravotnú starostlivosť. Takto budú občania e, nielen tí najbohatší informovaní a budú mať prístup k, mm, k zdravotníckej starostlivosti, tak ako to uznal Európsky súdny dvor. Tieto národné informačné centra by mali umožniť prístup k cezhraničnej zdravotnej starostlivosti a už tu nebude nejaké vákuum ani nejaká temnota, keď občania, ktorí budú poskytnutí nejakou chorobou, budú musieť bojovať s lingvistickými, byrokratickými a ďalšími problémami. Pokiaľ ide o nemocničnú starostlivosť, krajina, kde pacient si platí odvody, môže vyžadovať od pacienta predbežné povolenie. To je za účelom ochrany vlastného zdravotného systému. Možno, že niekto povie, že sme mali urobiť viac na ochranu pacienta, napríklad preventívna starostlivosť, čo by umožnilo členským štátom e, ďalšie kroky na dobrovoľnej báze. Chcem E, podporiť tých, ktorí majú záujem zorganizovať debatu, ktorá má transferzál nerovnakého menovateľňa a síce e, mať, dostať pacientov všetkých na rovnakú úroveň a myslím si, že to je dobrá vec. Pani Kadenbach, vážený pán predsedajúci, vážení zastupcovia rady, vážený pán komisár, nechápem, aká politika sa má snažiť zlepšiť kvality života. To nie je jednoduchá úloha ani v zdravotníckom sektore, pretože to je úloha členských štátov EÚ, aby zabezpečili najlepšiu možnú dostupnosť zdravotníckých služieb kedykoľvek, ktokoľvek príde, taký, ktorý ich potrebuje. Najlepšie úsilia, úsilia s najlepším výsledkom v mnohých prípadoch prídu keď pacient nedostane liečbu vo svojej krajine, musí ísť do zahraničia a táto smernica popisuje práva ľudí pri takomto konaní, práva takýchto pacientov, ktorí sa rozhodnú liečiť sa v zahraničí, ktorí tak môžu teraz urobiť bez byrokratických prekážok a netransparentnosti v právnej oblasti. Dlho už prebiehajú rokovania, ale napokon boli úspešné. Myslím si, že sme podstate zapracovali všetky rozmanité aspekty danej tematiky a že táto smernica bude skutočne užitočným textom, ale len vtedy, keď sa bude náležite realizovať. Myslím si, že treba sa viac sústrediť na prevenciu, ale samozrejme, že treba zabezpečiť aj tie najlepšie možné zdravotnícke a liečebné postupy, vysokokvalitnú medicínu za, tú, za čo najnižšie náklady. Ďakujeme za váš príspevok. Teraz má slovo pani Rís. Voilà qui monsieur le président. Pán predseda, pani ministerská, pán komisár, chcem poďakovať pani Grostet za e, to, že prebrala štafetu po našom bývalom kolegovi Bovisovi, ktorý je tu prítomný. Ja mu gratulujem. Chcem zdôrazniť dôležitú úlohu, ktorú v tejto problematike zohralo belgické predsedníctvo, aby sme dospeli vôbec k tomuto ťažkému kompromisu s parlamentom a členskými štátmi, ktoré často mali odmietavé stanovisko k tejto téme. Cezhraničná starostlivosť je veľmi dôležitá, aj keď predstavuje len 1% národných rozpočtov, ale ide tu o symbol, to znamená o legitímne právo každého európskeho občana nechať sa liečiť v zahraničí, tak aby mu to vlastne preplatilo národné poistenie, aby ma bol informovaný o možnostiach liečby. Samozrejme, že sa musíme vyhnúť turistike lekárskej, ale mali by sme e, zaviesť dostatočnú flexibilitu, aby sme zabezpečili diagnostiku, najmä pri niektorých chorobách, ako sú zriedkavé choroby. Ja viem, že toto je prvý krok, je však dôležitý, ale ne, nejde ďalej. Je dôležité, aby sme pokročili v tejto Európe zdravotníctva, ktorá je nám všetkým taká blízka, drahá. Pán Šimanský. Pane przewodniczący, panie komisarzu. Pán predsedajúci, pán komisár, pani spravodajkyňa, nie sú žiadne ideálne práva. Sú určite výhody aj nevýhody tejto smernice, ale myslím si, že nám poskytuje viac nádeje ako obav napriek mnohým eh, zmenám eh, v Európe. Ešte stále sú tu veľké rozdiely aj v zdravotnej starostlivosti. Je jasné, že veľké obavy vyslovujú najmä chudobné krajiny, ktoré sa snažia ešte dostať z finančnej krízy, ale eh, uspokojenie eh, potrieb e, zdravotníckej starostlivosti nie je také, ako by malo byť v týchto krajinách a preto si myslím, že táto smernica aj poskytne nové možnosti pre týchto pacientov. Ale táto smernica E, prinesie mnoho reforiem a e, zameria pozornosť ľudí aj na poddimenzované zdravotníctvo, pretože e, toto je súčasť, je výsledkom nielen nedostatku financií, ale aj nedostatku politického odhodlania, vôle, politických chýb. A preto ďakujem za podporu tejto smernice čo sa e, týka e, na tohto e, kompromisu. Ďakujem pekne. A teraz pani Wills. Ďakujem návrh smernice o mobilite pacientov by mohla, mohol viesť k situácii, keď sa budú tieto služby vyhľadávať ako nejaký obchodný tovar, keď pôjde o najnižšiu cenu. A ja si myslím, že pacienti by sa mali e, stať e, istým vlastne klientom, mali by mať možnosti a poisťovne by mali mať možnosti, respektíve možno tak budú mať možnosti vyslať pacientov e, do zahraničia kvôli nižšej e, starostlivosti. Ak je tá starostlivosť napríklad o 100 eur lacnejšia 100 e, kilometrov od bydliska, tak e, určite pôjde za touto starostlivosťou. To znamená, že ten zdravotnícky sektor tiež bude postupovať smerom k neoliberálnemu trhu, a nebude sa sústrediť na priority pacienta. Preto sa chcem spýtať kolegov, či vy v takomto citlivom sektore chcete podporiť eh, zdravotníckú turistiku. Myslím si, že zdravotníctvo by malo byť blízko občanom. Je to základné eh, základná služba, ktorá by mala byť rovnomerne dostupná všetkým. Ďakujem pani Rozbach. zdravotnícká starostlivosť v zahraničí e, by nemala byť poskytovaná, ak môže byť e, poskytnutá e, v rodnej krajine. Ale myslím si, že návrh smerníc tak, ako ho máme na stole, je tým najlepším kompromisom. Zdravotné systémy nie sú ohrozené zničením a pacienti budú mať možnosť dať sa lepšie liečiť v cudzine. Pacienti môžu ísť do zahraničia, ak napríklad E, ich krajine starostlivosť na ich chorobu neexistuje. E, alebo ak trpia nejakou veľmi zriedkavou chorobou, ktorá si vyžaduje veľmi e, liečbu. A myslím si, že pre tieto veľmi zriedkavé choroby možno vytvoriť e, centrá v niektorých krajinách EÚ a myslím si, že je to dobrá vec. Dobrá vec umožniť využívať takéto možnosti pacientom, ale to neznamená, že členské štáty by mali delokalizovať svoje zdravotnícke systémy. Ďakujem. Ďakujem pánovi komisárovi aj e, spravodajcom za prácu. No, Ďakujem za príspevok. Slovo má pani Lukačievska. Ďakujem za slovo, pán predsedajúci, vážený pán komisár. Začnem blahoželaním pani spravodajkyni, pani Khostetovej, ktorá naozaj mala pred sebou zložitú prácu. Bola skutočne neľahká, pretože členské štáty EÚ mali protichodné názory a takisto rozdiely medzi systémami zdravotnej starostlivosti v jednotlivých štátoch sú veľké. Rozdiel medzi očakávaniami a možnosťami si vyžadovali diplomatické schopnosti a takisto veľkú erudíciu a taktiku. Táto smernica, ktorá hovorí o medzištátnej medzinárodnej zdravotnej starostlivosti, očakáva od členských štátov, najmä v tých štátoch, kde nie je taká dobrá dostupnosť zdravotnej starostlivosti, najmä špecializovanej, prispôsobiť sa štandardu. Myslím si, že sme boli úspešní pri odstranení prekážok e, z podnôh tých štátov, ktoré najprv blokovali takúto smernicu v oblasti práv pacientov sme opäť urobili veľký krok vpred e, v oblasti preplácania výdavkov a aj keď hlavným prínosom tejto smernice sú skôr práva pacientov ako finančné záležitosti. Predmetná právna norma bude na prospech nielen zdraviu pacientov, ale i na prospech systémov zdravotnej starostlivosti v členských štátoch EÚ. Právo pacienta na pohyb, voľný pohyb e, po EÚ pri hľadaní liečby preklenuje priepasť v rozličnej kvalite poskytovania zdravotnej starostlivosti v členských štátoch. Slovo má pán Rodriguez. Ďakujem, pán predseda. Myslím si, že je spravodlivé, aby sme sa poďakovali predovšetkým pani e, Grostet a aj tiež spravodajkyni z mojej vlastnej skupiny e, za ich prácu, pretože ich práca umožnila posilňovať práva pacientov a e, nasmerovať sa dobre a vytvoriť dobrý základ, ktorý e, poskytne kvalitné zdravotnícke služby. A tiež umožní e, určiť e, úlohu členských štátov, tých pôvodných, ako aj e, tých, do ktorých posmerujú pacienti. Ale tiež som sa. Myslím si, že toto musí byť iba prvý krok pre ďalšie aktivity, ako bolo povedané, pretože táto smernica určite zvýši aj byrokraciu a bude potrebná, budú potrebné, bude potrebné cestovanie mnohých občanov z krajín do krajiny. A preto e, títo pacienti budú musieť byť podporovaní aj finančne. E, e, pretože ak to tak, tomu nebude, budú to iba veľmi malé kroky, ktoré sme podnikli. Ďakujem. Thank you, Mr. Ušky. Ďakujem. Slovo má pán Ousky. Miroslav Ousky. Ďakujem, dámy a páni. Kto z vás už pracuje trochu dlhšie v Európskom parlamente, si iste spomenie, ako vznikala táto právna norma. Je to až úsmavný príbeh. Na začiatku bola správa pani Gebhardovej, ktorá mala umožniť voľný pohyb služieb v Európskej únii. Vyčlenili sme z nej časť a uznesli sme sa, že zdravotnícke služby si zaslúži svoju zvláštnu právnu normu. Aj keď táto právna norma bola predložená komisiou, postupne sa z nej voľný pohyb zdravotníckých služieb odstránil a zostala nám iba tá časť, ktorá opisuje práva pacientov na voľný pohyb po Európskej únii pri hľadaní zdravotníckých služieb a poskytovaní zdravotnej starostlivosti. Tým chcem zdôrazniť len to, že niekedy je naše európanstvo viac o symboloch a vlajkách ako o naplňovaní naplňaní faktických slobôd, na ktorých by mala táto únia stať ako na pilieroch. Rozličné obavy členských štátov EÚ z prečerpávania národných rozpočtov sprevádzali toto rokovanie. Na záver chcem povedať, že nie je to presne to, čo sme chceli, ale je to krok správnym smerom a preto blahoželám spravodajkyniam za ich prácu a poďakovať im. Ďakujeme. Ďakujem, pán Schnellhardt. Ďakujem. Som potešení, že táto smernica nakoniec sa dostáva do finálnej fázy. Obávali sme sa, že právny postup možno zlyha. Musíme sa poďakovať spravodajkyni a všetkým ľuďom vrátane belgického predsedníctva za tento uspokojivý výsledok, výsledok, ktorý nás teší a vítam predovšetkým, predovšetkým ten fakt, že členské štáty môžu právo obmedziť obmedziť e, zdravotníckú starostlivosť iných štátok. E, zatiaľ to tak nebolo, ale teraz sa to zmení. Hodnotenie e, rozhodnutia o zamietnutí e, musí sa stavať na jasných dôvodoch a to je veľmi dôležitý e, krok. E, je asi 600 tisíc, 60 tisíc ľudí, ktorí čakajú na transplantáciu orgánu a týmto to môže pomôcť. Samozrejme, my už sme prijali smernicu o transplantácii orgánov, ale aj e, takto sa posnažíme obmedziť e, tú čakaciu dobu a pomôžeme aj miliónom ľudí, ktorí trpia rôznymi zriedkavými chorobami a ktorí sa tak môžu dostať e, k lepšiemu, kvalitnejšiemu zdravotníctvu v zahraničí. Nemyslím si, že táto smernica povedie k zdravotníckej turistike. Tieto obavy prichádzajú od ľavice, ale myslím si, že e, nie sú dôvody na túto obavu. Pani Estrela? Ďakujem, vážený pán predsedajúci. Tento text je výsledkom dlhej práce a mnohých rokovaní a chcem poďakovať e, kolegovi Johnovi a kolegyni Grostetovej za prácu. Ehm, je spravodlivé uznať pokroky, ktoré sa dosiahli, pretože táto nová verzia dáva viac garancií v oblasti bezpečnosti a garancie služieb. Aj keď sa zlepšil text článkov 7 a 8, myslím si, že sme mohli ísť ďalej, v zmysle e, garantovať väčšiu spravodlivosť. Väčšina chorých, predovšetkým zo slabších socioekonomických skupín, sa nechcú liečiť v cudzine, pretože majú jazykové bariéry a nemajú podporu rodiny. Občania, ktorí majú väčšie príjmy, nemajú tieto prekážky a preto sa obávam, že v krajinách, kde existuje univerzálny zdravotnícky systém a tendenčne E, bezplatný. Nová legislatíva môže fungovať ako podpora e, toho, aby sa prestalo investovať do národných zdravotných systémov, aby sa vytvoril zdravotnícky trh pre bohatých. Dúfam, že aplikácia smernice prispeje k zníženiu nerovnosti v poskytovaní zdravotnej starostlivosti. Pani Medina. Pani Megines, ďakujem, pán predsedajúci, za túto rozpravu. Ďakujem spravodajkyniam, ale dovolila by som si nabádať vás k obozretnosti. Podľa mňa by bolo nesprávne, aby signál vyslaný touto snemovňou bol ten, že sme za cezhraničnú starostlivosť. Podľa mňa skôr ide o stanovenie základov a ešte je veľa čo zlepšovať. Komisár sám povedal, že je jasné, že všetky členské štáty majú povinnosť investovať doma na to, aby dokázali sa postrať o všetkých vaš, svojich občanov. Vidím ho, ako prikyvuje, takže ho citujem správne. Myslím si, že práve táto správa by sa mala vyslať členským štátom EÚ, práve tým, ktoré, kde sú dlhé zoznamy čakateľov a moja krajina Írsko patrí medzi tieto krajiny Myslím si, že pacient sa má liečiť tak blízko svojho domu, ako je možné a existujú protesty v Írsku, keď sa zatvárajú miestne nemocnice a miestne zdravotnícke zariadenia. Myslím si, že táto smernica by mohla dobre fungovať, ak by prinútila členské štáty a poskytovateľov zdravotnej starostlivosti v nich, aby sa zamerali na domácu liečbu, domácu starostlivosť, zlepšili ich pre tých, ktorí to potrebujú, pretože tak či tak ich treba zaplatiť, aj keď občania využijú právo, ktoré im udeľuje táto smernica a budú sa liečiť v zahraničí, tak či tak to treba zaplatiť. Záverom, ľudia predsa už majú právo cestovať do zahraničia za liečbou, pretože máme nariadenie 883, len o tom nevedia. Ak by vedeli o tomto nariadení, mali by sme oveľa viac pacientov, ktorí by hľadali liečbu v zahraničí. Informujme preto našich občanov, na čo majú nárok a dúfajme, že nebudeme musieť cestovať za hranice, ak niečo v zdraví budeme potrebovať, ak to bude nutné. Dúfajme, že budeme slobodní a že dostaneme služby, ktoré budeme potrebovať. Pani Hercog. Ďakujem pekne, pán predseda. Chcela by som privítať e, predstaviteľku e, maďarského predsedníctva Naozaj je to veľmi osobitná smernica a preto sme vlastne aj vybrali túto tému zo smernice o službách. Chcem sa poďakovať e, pani spravodajkyni ako aj Johnovi. Je dôležité, aby sme nespochybňovali povinnosť členských štátov poskytovať kvalitné zdravotnícke služby. Oni za to sú zodpovední. Táto smernica nie je pre bohatých ľudí, Ide tu o to, aby sa poskytli predovšetkým e, kvalitné zdravotnícke služby pre zriedkavé choroby, ako aj e, napríklad využitie, dajme tomu, kúpeľov e, v Maďarsku, ktoré by mohli pomôcť ľuďom z celej Európy. Je dôležité, aby sme podnikli tento krok vpred, aby ľudia, pacienti cítili, že Európe na nich záleží. Ďakujem teraz pán Kasa. Ďakujem, pán predseda. Mnohí z nás berú svoje zdravie ako hotovú vec a myslíme si, že liečbu vlastne nepotrebujeme. Keď sa však naša osobná situácia, zdravotná situácia zhorší, pochopíme, aké je dôležité byť v dobrých rukách a aké dôležité je mať taký zdravotnícky systém v domovskej krajine, ktorý má vysokú úroveň. Systém, ktorý nie je len dostatočný, a efektívny, ale výborný. Občania Európy majú dostupné aj e, systémy v iných členských štátoch v EÚ za lepších podmienok, v ktorých by sa mohli liečiť doma. Pamätajme však, že takáto voľba by mala byť týmto poslednou možnosťou a nemali by sme povzbudzovať ľudí, aby si to volili ako prvú voľbu. Je to e, drahé, je to nepraktické. Naozaj by to malo byť poslednou voľbou. Čo sa týka predmetnej voľby, treba zabezpečiť, aby to nebolo e, zaťažené byrokraciou, aby to všetko bolo bezpečné a dostupné. Jednotlivé členské štáty by si mali chrániť svoje vlastné zdravotné systémy pred záťažou, ktorá by mala vyvstať z medzinárodných požiadaviek na liečbu. Treba pamätať na to, že každú liečbu v zahraničí treba najprv si nechať schváliť domovským zdravotným systémom. Pravidla, podľa ktorých postupujeme teraz, nie sú jasné, sú trochu chaotické, ale napríklad pri darcovstve orgánov sa nám podarilo nájsť celoobrovské riešenie a ponúknuť tie najlepšie služby európskym občanom. Ďakujem. Teraz pani Rojtová. Vážený pán predseda, s uľahčením vítam, že parlament dospel k politickej dohode o právach pacientov na poskytovanie cezhraničnej zdravotníckej starostlivosti. Celé roky to riešil len Európsky súdny dvor. Som rada, že dnešný kompromis definuje podmienky tak, ako sme ich niektorí presadzovali vo smernici o službách pred 7 rokmi. Chcem poďakovať kolegom Bovisovi a Grosted za to, že vybojovali takúto priateľnú e, zhodu a vypracovali aj e, klauzuly pre vymáhateľnosť. Verím, že takto sa sprístupní liečba zriedkavých ochorení pre všetkých občanov a skráti čakacie lehoty na operácie v celej EÚ. Tým sa splnila jeden z mojich celoživotných osobných cieľov v zdravotníctve. Pripomínam, že ešte pred nami stojí veľa vecí, napríklad online služby v zdravotníctve, mobilita zdravotníckých pracovníkov a tak ďalej. Ďakujem. Thank you. Ďakujem. Pán Stolojan. Ďakujem pekne, pán predsedajúci. V prvom rade chcem zablahoželať eh, respektíve privítať zastupkyňu maďarského predsedníctva a tiež zaželať veľa úspechov eh, ich predsedníctvu. Tiež sa chcem poďakovať všetkým osobám, ktoré prispeli k dnešnej správe. Ako viete, Rumunsko je súčasťou skupiny krajín, ktoré mali výhrady k istým kompromisom, ktoré sa dosiahli na rade. Tieto výhrady nie sú uh, neznamenajú, že Rumunsko je proti cezhraničnej starostlivosti, ale boli vlastne vyjadrením obav rumunskej vlády kvôli finančnej udržateľnosti a cezhraničnému rozmeru pretože, ako viete, sú isté členské štáty, ktoré majú veľmi nízky národný príjem, ale investície by mohli znížiť toto riziko. Zároveň si však myslím, že reforma zdravotníctva v jednotlivých členských štátoch je dôležitá a preto v tomto ohľade Európska komisia by sa mala viac zapojiť e, do týchto reforiem. Ďakujem. Pani Klas. Pokiaľ ide o mobilitu pacientov, tak tu je potrebné zabezpečiť ochranu záujmov európskych občanov. John Bowis je otcom tejto témy, ale aj François Grosted na nej pracovala. Jej ďakujem za jej zanietenosť. My sme už dlho diskutovali o tom, ako pokračovať a ja som rád, že sme dospeli k dohode e, e, ohľadne teda cesty, ktorá nám umožní zájsť ďalej a myslím si, že sa nám podarilo dosiahnuť solidnú zhodu v tejto komplexnej téme, pretože jednotlivé krajiny majú rozličné štruktúry, organizáciu, ju zdravotnícke poistenie a napríklad krátky pobyt e, v jednom členskom štáte, ktorý nie je štátom, kde je občan poistený, je jedným z dôležitých e, bodov a prínosov tejto témy. E, poistenie a zodpovednosť musí byť posilnené, ale napriek tomu všetci občania by mali mať prístup e, k zdravotnej starostlivosti v iných členských štátoch. Podarilo sa nám dosiahnuť významný pokrok aj v oblasti zriedkavých ochorení. Je jasné, že členské štáty majú rôzne vybavenie na liečenie takýchto zriedkavých chorôb. A slobodný pohyb umožní špecialistom lepšie tieto choroby liečiť pre ľudí, ktorí žijú v príhraničných oblastiach, ako napríklad medzi Francúzskom, Luxemburskom a Nemeckom, tak starostlivosť na druhej strane hranice je obrovskou výhodou a obohacuje takisto obyvateľov. Ďakujem. Dra pán predsedajúci, drahí kolegovia, táto smernica umožní všetkým chorým Európskej únie využívať zdravotníckú starostlivosť, e, kto, čo už bolo nakoniec uznané aj Európskym súdnym dvorom. Tento návrh objasňuje a uľahčuje prístup k zdravotníckej starostlivosti v cezhraničnom styku a e, zároveň e, garantuje preplácanie týchto výkonov v, rodnom, v rodnej krajine alebo v krajine, kde je chorý poistený. Tým sa posilňuje solidarita a Európa občanov. E, znížia sa, e, skrátia sa čakacie listiny, zvýši sa konkurencia a bude sa viac podporovať výskum. Prioritou sú zriedkavé choroby. E, bude sa môcť urobiť diagnóza a liečenie v tej členskej krajine, ktorá je na to najlepšie vybavená. Táto smernica je pre všetkých občanov Európskej únie, ktorí potrebujú liečenie a preto je E, zvláštne, ak portugalská ministerka zdravotníctva hovorí, že je to pre bohatých ľudí. E, nie, e, k tomu dochádza teraz bez tejto smernice. Portugalsko má skvelú zdravotníckú starostlivosť, skvelých odborníkov a nemôže zostať na okraji celého tohto procesu a práve naopak musí využiť túto smernicu, aby sa viac zmodernizovalo, aby poskytovalo lepšie služby všetkým občanom Európskej únie, ktoré ich budú potrebovať. Chcem poďakovať spravodajkyni Françoise Grostev, ktorá odviedla obrovský kus práce. Ďakujem. Ja by som povedal, že teraz e, začíname spontánnu rozpravu, postup prihlásenie sa o slovo s dvihnutím ruky. Mnohí ľudia sa prihlásili o slovo a ja dúfam, že každý slovo aj dostane, ale to sa podarí len preto, len vtedy, keď budete hovoriť presne jednu minútu a ja potom okamžite vypínam mikrofón. Myslím si, že všetci poďakovali pani Grosdet, súčasnej spravodajkyni, aj stieňovým spravodajcom a takisto minulým spravodajcom tejto témantike a my sme si všetci vypočuli poznámky k tejto téme. Pani Sogo, na jednu minútu. formulácia taká najjasnejšia práv pacientov prináša zníženie čakacích zoznamov na zdravotnú starostlivosť, takisto môže zlepšiť situáciu odborníkov v zdravotníctve a takisto všetci, všetci uvedomujem problémy, ktoré existujú v členských štátoch a ktoré sa týkajú zdravotných systémov v členských štátoch. V niektorých krajinách dochádza k úniku mozgov a odborníkov, ako na mojej krajine. Teraz, e, teraz je strihnutý mikrofón. Ha igennel szavazunk, újabb óriási erőfeszítést kérünk a szerényebb lehetőség. Áno, e, teda bude potrebné vyvíjať veľké úsilie od členských štátov, ktoré majú menšie ekonomické e, možnosti. A my v žiadnom prípade nechceme redukovať práva pacientov v týchto členských štátoch. Ja si myslím, že my môžeme hľadať také riešenia, prostredníctvom ktorých členské štáty môžu vyrovnať svoje systémy zdravotného poistenia v mojej krajine, napríklad e, zubárska starostlivosť, kúpele môžu byť v tomto zmysle využité. Ďakujem. Ďakujem, pán predseda. E, mňa znepokojuje, že sú tu isté upravovacie návrhy, e, ktoré e, neprešli, ktoré sa týkajú toho, že ak niektorí poskytovateľia čelia trestnému stíhaniu v jednej krajine, môžu poskytovať služby v inej krajine. Uh, Napríklad je tu prípad Davida Greya z Anglicka, ktorý spáchal trestný čin v Anglicku, ale naďalej poskytuje verejné služby v, v Nemecku. Alebo potom ďalší prípad, ktorý človeka, ktorý pracuje v Anglicku, ale je stíhaný v Španielsku. Myslím si, že toto je veľká medzera v našej legislatíve, ktorá vystavuje veľkému riziku našich pacientov. A chcem sa spýtať e, komisie, prečo toto umožňujete? Pani Morvaj, na jednu minútu. Ďakujem pekne, pán predseda. Chcela by som sa spýtať zástupkyne maďarského predsedníctva, či využije e, túto príležitosť počas budúcich šiestich mesiacov, na osvetlenie, objasnenie e, potrieb e, niektorých bývalých komunistických štátov. Keď hovoríme o poskytovaní zdravotníckých služieb v celej Európe, o cezhraničnej starostlivosti, nemali by sme zabúdať na to, že napríklad v Maďarsku lekár pracuje za veľmi nízky plat, zhruba 250 eur, tak ako zdravotná sestra, chcete v tomto smere pripraviť nejaké návrhy, je naozaj morálne e, oslavovať toto ako niečo pozitívne. Bohužiaľ, rečnička bola prerušená. Ďalší rečník nie je tu. Pani Uvia? Na jednu minútu. ma ei arvanud vabandage et mu kõne järjekord nii kiiresti saabub neočakávala som že ma vyzvú aby som prehovorila už teraz prepačte mi že nie som pripravená myslím si že toto je dôležitý krok vpred pri právach pacientov mnohí pa- kolegovia sa k tomu už dnes vyjadrili čo znepokojuje mňa je však to že sa tu vznesli obavy týkajúce sa medicínskej turistiky. Znamená to, že ľudia sa obávajú o svoj životný štandard? Že sa ľudia boja, že budú prichádzať do ich krajiny mnohí pacienti s menej privilegovaných krajín a že budú musieť čakať na zdravotnú starostlivosť. Myslím si, že takýto strach je neopodstatnený, pretože preplácať v zahraničí sa budú len také výdavky, ktoré budú vopred schválené v, podľa štandardov domovského členského štátu, takže polský inštalatér, pri, príkladný modelový polský inštalatér sa nezopakuje. Význam zdravotníctva a tejto smernice je nesmierny, ale môže tu byť veľmi dôležitý vplyv na zdravotné systémy jednotlivých členských štátov. Mnohé obavy boli vyriešené a viedli k tejto smernici, ktorá posilní zdravotné systémy a postavenie pacientov poskytnú sa väčšie možnosti eh, pacientom E, ktoré budú zodpovedať aj ich finančným možnostiam. E, členské krajiny e, si budú môcť vybrať, ku ktorým službám prístupia. Myslím si, že elektronické zdravotníctvo je tiež dobrá možnosť a môžu k nej prístúpiť aj členské štáty. Máme pred nami legislatívny akt, ktorý zaručí autonómnosť jednotlivých členských štátoch a poskytne pacientom veľmi dobré služby a ďakujem spravodajcom. Ďakujem pekne a teraz pán Kelly. Ďakujem pekne, pán predseda. Je veľmi milé, že ste mi dali slovo a budem, snažím sa dodržať stanovený čas. Táto rozpráva veľmi zaujímavá a bola veľmi poučná, to musím povedať. Špecificky to súvisí s tým, že Európska únia uprednostňuje pacientov, jednoducho myslí na nich, bez na to, aká je ekonomická situácia. A bolo by dobré, aby bolo zriadené jedno miesto, kde by sa poskytovali všetky informácie, to je veľmi zásadné. Zároveň si myslím, že táto smernica vyvinie tlak na každý členský štát, aby sa zabezpečila primeraná úroveň zdravotnej starostlivosti každému pacientovi. A na záver dovolte, aby som povedal, že si myslím, že úroveň zdravotníckej starostlivosti je veľmi zásadná. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne a teraz pán Tabajdy. Thank you very much. Ďakujem veľmi pekne. Dovolte, vážení prítomní, aby som zablahožal pani Grostete k tejto správe. Chcel by som vyzvihnúť čtyri prvky. V prvom rade je veľmi dôležitá otázka, ktorá sa týka e, informovanosti pre pacientov a je dôležité, aby sme presne vedeli, aké sú podmienky, kedy sa najprv treba uchádzať o predbežné povolenie, ďalej v prípade zriedkavých ochorení, ako postupovať. A je veľmi dôležité, aby nebol ten pacient viazený k e, nejakej platbe vopred. A pre Maďarsko a Strednú Európu je veľmi dôležité to, aby vlastne aspekt e, cezhraničnej e, takéto možnosti mohol fungovať. Treba pozdĺž hraníc susediacich krajín, aby napríklad aj v Maďarsku, či Slovensku, či Rakúsku a podobno, e, nachádzame situácie, že povedzme na druhej strane hranice nie sú využité v plnej miere zdravotné kapacity poskytovateľov. Ďakujem. Ďakujem. Slovo má pán Luhár. Pán predseda, pokiaľ je poskytovanie cezhraničnej zdravotnej starostlivosti, je to základná požiadavka, aby vlastne pacienti dostali tú najkvalitnejšiu možnú zdravotnú starostlivosť. A my môžeme napomôcť tomu, aby sa tak dialo. Vlastne tým, že poskytneme pacientom informácie a poskytneme podporu spolupráci medzi členskými štátmi. Je dôležité, aby tieto informácie boli poskytované aj pokiaľ ide o cezhraničnú zdravotnú starostlivosť. Čiže takéto cezhraničné programy sú zamerané na to, aby umožnili pacientom využívať takýto systém. A samozrejme mal by existovať aj zoznam, e, ktorý by normatívne stanovil možnosť, ako predchádzať zneužitiu systému. Čiže je dôležité, aby tento systém cezhraničnej zdravotnej starostlivosti fungoval kvalitne a efektívne. Ďakujem. Slovo má pán Barčitis. Balčitis. Ďakujem pekne za slovo. Ja by som rád zablaželal všetkým rečníkom, ktorí sa pričinili o tento dôležitý dokument. Je pravdou, že mnohí pacienti ešte nemajú celkom jasno, ako v inom členskom štáte sa uchádzať o poskytovanie zdravotnej starostlivosti, hlavne pokiaľ ide o e, klinickú e, zdravotnú starostlivosť už po samotnom zákroku. Momentálne situácia systému, teda ten systém, ktorý platí, je komplikovaný. Preto je dôležité, aby mali pacienti prístup k informáciám. Vedecký pokrok, povedzme, nie je rovnaký vo všetkých e, členských krajinách. Takže ak tento nový systém by využ- umožnil využiť tie výdobytky vedy e, povedzme aj v inej krajine, to by bolo veľmi pozitívne a tam smeruje toto úsilie. Ďakujem, pani kolegyne. Slova ďalší rečník. Ďakujem pekne za slovo. Toto je skutočne veľmi dôležité, dôležitý materiál a skutočne si zaslúži spravodajkyňa ozaj poďakovanie a potlesk za toto. V podstate ide o to, aby eh, v rámci Európskej únie aj pacienti mali slobodu pohybu a vlastne táto mobilita eh, sa týka aj vzácných alebo zriedkavých chorôb alebo veľmi špecializovaných, eh, ojedinelých chorôb, kde je proste nutnosť reagovať urgentne. Čiže ide o to, aby vlastne teraz vlastne Ehm, sa využíval aj elektronický systém pri organizácii terapie a v budúcnosti k tomuto môže pristúpiť aj Európska, ehm, Európsky systém akreditácie. Ďakujem. Ďalší rečník má slovo. Vážené kolegyne a kolegyne e, a kolegovia, cieľom tohto návrhu je zaistiť predovšetkým právnu istotu pacientov v súvislosti s poskytovaním cezhraničnej starostlivosti. Toto je iste pozitívny výsledok. Zložitosť rokovaní však poukázala nielen na rozdielnosť zdravotníckých systémov v jednotlivých krajinách, ale aj na rôzne ekonomické podmienky, v ktorých sa poskytuje zdravotná starostlivosť občanom Európy. To, že je to veľmi citlivý problém, je vlastne dôkazom aj situácia, o tom je aj, teda dôkazom je aj situácia e, leká, s lekármi v Českej republike. Poznáme pojem zdravotná turistika e, za kvalitnejšou alebo lacnejšou zdravotnou starostlivosťou. Časom zistíme, ako sa situácia vyvinie a veríme, že smernica bude mať pozitívny dopad. Ďakujem. Ďakujem pekne. Slovo má pani Omen Reutan. La palabra el señor Mikolášik. Gracias. Eh, vážený pán predseda, vážené kolegyne, kolegovia, dovolte mi poblahoželať kolegyni eh, madame grossette spravodajkyni a otcovi tejto direktívy johnovi boysovi za eh, ohromnú prácu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

prístup k cezhraničnej starostlivosti v Európe bol doteraz predmetom mnohých obmedzení. Boli tu dlhé čakacie zoznamy, boli problémy s preplácaním nákladov na zdravotnú starostlivosť a boli tu aj rôzne ďalšie problémy spojené s pooperačnou starostlivosťou. Čiže tento, e, táto smernica predstavuje krok vpred aj vďaka posilneniu spolupráce medzi členskými štátmi a zvyšuje kvalitu ako aj bezpečnosť zdravotných zákrokov pre pacientov. Pacienti by teraz mali byť schopní zistiť, aký typ zdravotnej starostlivosti poskytujú iné členské štáty, aké existujú systémy podávania stiažnosti a podobne. A nevychádza sa už iba z hospodársky, od hospodárskych možností, ale od skutočne informovanej voľby pacienta. Ďakujem. Slova pani Morkulte. Ďakujem. E, chcela by som zablahoželať spravodajkyni e, k tomuto veľmi dôležitému dokumentu, pretože k nemu viedla veľmi dlhá cesta. Ehm, je to kompromis a vyjadrovali sa k nemu rôzne skeptické názory vzhľadom na rozdielnosť cien za zdravotnú e, starostlivosť v rôznych štátoch a hovorilo sa o e, zdravotníckej turistike, ale e, smernica má veľmi dôležité, obsahuje veľmi dôležité ustanovenia, ktoré umožňujú pacientom voľný pohyb po celej Európskej únii cieľom vyhľadať zdravotnú starostlivosť. A aké by mohli byť najväčšie prekažky, napríklad jazykové bariéry alebo nedostatočná informovanosť? Toto je dôvod, pre ktorý je potrebné zriadiť viac kontaktných miest, pretože je to dôležité pre všetkých z nás a môžeme to zabezpečiť len prostredníctvom harmonizovaného prístupu. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, επίτροπε, συνάδελφοι. Ďakujem pekne, pán predseda, kolegyne, kolegovia, vážený pán komisár. Dôležité je riešiť tento problém, ktorý sa týka cezhraničnej zdravotnej starostlivosti. Je tu o to, aby sme poskytovali takéto možnosti. A vlastne už sa táto možnosť aj využíva. Dôležité je, aby zdravotnícke služby boli veľmi kvalitné a samozrejme vždy najlepšie, keď sa starostlivosť poskytuje priamo v mieste bydliska pacienta. Ale samozrejme sú aj také situácie, kde je určite lepšie ísť do e, cudzieho štátu, lebo ide napríklad o zriedkavú chorobu a preto ja sa veľmi teším, že táto možnosť existuje v oblasti zdravotníckej starostlivosti a že sa môžeme takto zaoberať špecifickými typmi terapie. A myslím si, že je možné podporiť aj e, prevenciu, pre všetkým predchádzanie s zriedkavým chorobám. Pán komisár, ja by som sa poprosil, aby sa ďalej pracoval na týchto úlohách. La señora Carvalho. Slovo má pani Carvalho. Pán predseda, pán komisár, pán minister, táto smernica vlastne umožní lepší prístup ku zdravotnej starostlivosti aj cez hranice. A myslím, že práve spolupráca medzi e, členskými krajinami bude rešpektovať tieto požadované princípy. Ide o vysokú kvalitu poskytovaných e, zdravotníckých služieb a ide aj o aspekt solidarity v záujme pacientov hlavne pokiaľ ide o pacientov, ktorí trpia zriedkavých chorób, ktoré sú zriedkavých chorôb. A vlastne sa vytvárajú aj centra excelentnosti zamerané na tieto konkrétne ochorenia. Čiže tu vidíme ďalší príklad, kedy Európa slúži svojim občanom. Blahoželám komisii, rade i našim kolegom, pán, hlavne pani Krostet a tým e, a ďakujeme za to, že toto sa stáva postupne realitou. Pani Antoniani Papadopulo má slovo. Ďakujem veľmi pekne. Cezhraničná starostlivosť je veľmi dôležitá a súčasná smernica ustanovuje tie najvhodnejšie podmienky týkajúce sa prístupu k zdravotnej starostlivosti cezhraničného charakteru. Ľudia dnes majú možnosť prístupu k špecializovanej liečbe a získať informácie o kontaktných miestach, ako aj o tom, ako e, uhradiť náklady e, nie veľmi zložitým spôsobom. Napriek tomu sa tu objavujú nové e, výzvy a nové tlaky na modernizáciu systémov zdravotnej starostlivosti v členských štátoch EÚ. Takisto treba zabezpečiť vytváranie sieti a kontaktov medzi 27 systémami zdravotnej starostlivosti v členských štátoch EÚ. Cieľom je vymeniať si informácie o osvedčenej praxi, o možnostiach zdravotnej starostlivosti starostlivosti a o možnostiach zlepšovania jej kvality. Myslím si, že je to veľmi dôležitá výzva. Poprosíme tak, že teraz slovo dávame pánovi komisárovi Dalimu, ktorý bude reagovať na odoznelé podnety zo strany poslancov. Ďakujem pekne, pán predseda, pán minister vážení poslanci a poslankyne. Dovolte mi zablahoželať parlamentu k tomu, že dospel k záveru o tejto smernici. Som veľmi rád, že táto smernica sa prijíma. Ešte nemôžem celkom povedať, e, asi nemôžem v podstate súhlasiť len s tým, že sa posilní e, zdravotná e, turistika, alebo to povedie čiste k zniženiu nákladov. V podstate ide o to, aby sa poskytla čo najlepšia zdravotná starostlivosť, aby ľudia neboli zväzovaní nejakými okovami, ktoré ich prikovávajú len k určitému štátu. Skutočne toto je prielom pre pacientov a vlastne posilňuje zdravotný aspekt v Európe. A ďakujeme pani Rodberen, pani McGuinness aj o ďalším, ktorí sa vyjadrili v tom zmysle, že toto by malo byť stimulom pre členské štáty, aby investovali ešte viac do zdravotníctva. A ja som už hovoril vo vzťahu k tejto smernici mnohokrát. Proste nechceme, aby naši občania boli nomádi, ale chceme, aby dostali tú najlepšiu zdravotnú starostlivosť, ktorá je možná priamo vo vlastnej krajine. Samozrejme, že teraz sú vlastne tieto práva eh, ísť za kvalitnou zdravotnou starostlivosťou aj do iného štátu, teraz sú už vlastne zakotvené aj v legislatíve EÚ. Otázka, ktorá sa týka no, možno, no, možnej interoperability, chcem povedať, že interoperabilita je vec kľúčového významu a to sa týka aj tejto smernice, aj z hľadiska toho, aby bola implementovateľná, aby bola funkčná. Čiže bez náležitej interoperability v oblasti zdravotníckých systémov určite by nebolo možné ju náležite realizovať a implementovať v praxi. A je dôležité, aby tá zdravotná starostlivosť bola poskytovaná na udržateľnej úrovni. Čiže verím, že členské štáty náležite budú implementovať túto smernicu. Isté, ešte treba urobiť mnoho aj na úrovni EÚ, aj na úrovni jednotlivých krajín, keď zlaďujeme úroveň zdravotníckých systémov v, rámci EÚ. Ale tá energia za to stojí. Ďakujem. Ďakujem pekne pánovi komisárovi. Teraz dávame slovo pani Dery a zároveň vítame e, ako predstaviteľku nového predsedníctva a bude reagovať mene rady. Ďakujem pekne, pán predseda. Vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, vážený pán komisár, ďakujem vám za túto plodnú debatu. Myslím, že práve vynikajúcim spôsobom poukázala na tie body, ktoré skutočne boli najproblematickejšie jednak v rade, ale aj tu v parlamente tí, ktorí sa zúčastnili tieto debaty, vedia, o čom hovorím a som rada, že veľká väčšina prejavila svoj súhlas. Naozaj táto smernica vytvára transparentnejší, jasnejší systém, ktorý bude slúžiť občanom EÚ. Už zajtra na samotnom predložení programu toto bude taktiež súčasťou e, daného programu, ktorý budeme prezentovať zajtra. Isté, to, čo sa vytvorilo, nie je úplne dokonalé. Je tu stále ešte priestor pre ďalšiu prácu, ako poukázal na to aj pán komisár Dali. Pokladám za veľmi zaujímavú tú debatu, ktorá sa týkala toho, že teraz vlastne spoločný trh a aspekty služieb, a proste ako to bude zladené s týmito právami pacientov. Myslím, že veľmi dobré je to, že vlastne sme sa neuberali cestou služieb, pretože si asi spomínate na to, aké to kedysi, aký výchor to spôsobilo, keď sme skúšali istou cestou. Takže teraz ideme inou cestou. Ide vlastne o slobodný pohyb pacientov alebo chorých osôb. Ide o to, aby tieto osoby dostali kvalitnú zdravotnú, kvalitné zdravotné os, e, ošetrenie a kvalitnú starostlivosť. Čo je tiež veľmi dôležité aby vlastne mali občania slobodu voľby. A to táto smernica práve umožňuje. Ide o to, aby mali právo na kvalitnú zdravotnú starostlivosť a dôstojný prístup. Dámy a páni, som veľmi rada, že táto smernica vzniká teraz počas maďarského predsedníctva. Samozrejme, nie my, ale Belgicko a Španielsko na tom vykonali najväčší diel práce a veľmi im ďakujem za to, že takýmto spôsobom aj rada, aj parlament vďaka svojej spolupráci dokáže predložiť takýto kvalitný materiál občanom. Ďakujeme pekne pani Döry a uzavrieme debatu dve minúty pani Grostet ako spravodajkyňa aby by som využil túto príležitosť a zablahoželal jej k vynikajúcej práci, ktorú vykonala a ďakujem aj všetkým, ktorí sa zúčastnili na tejto prípravnej práci tohoto materiálu aj v jednotlivých pracovných skupinách. A skutočne chcem povedať, že toto je téma, ktorá sa bude týkať všetkých občanov v 27. EÚ. Takže ešte raz, nech sa páči, pani Grosset. Ďakujem, pán predseda. Ja úplne zdieľam váš názor. V prvom rade by som sa chcela poďakovať všetkým poslancom, ktorí sa zúčastnili tejto rozpravy a podporili túto smernicu. Ešte raz by som sa chcela poďakovať aj tieňovým spravodajcom zo všetkých politických skupín, ktorí výrazne prispeli k tomu. Vidím tu Dagmar Berend, ale vidím tu všetkých, nemôžem ich všetkých menovať, ale títo sa všetci aktívne zúčastňovali na príprave e, tejto politické politickej e, dohody, ktorá bola 21. decembra dosiahnutá s radou. E, chcem sa poďakovať aj kolegom, ktorí vyjadrili isté výhrady, okrem iného aj k zdravotnej turistike. Tu chcem povedať, že e, smernica predpokladá, že členské štáty budú môcť zabezpečiť kvalifikáciu svojich zdravotníckých služieb a to všetko sa bude robiť s cieľom práve vyhnúť sa zdravotnej turistike. Pre tých, ktorí si myslia, že smernica nie je dostatočne ambiciozná, hovorím, áno, máte pravdu. Ja sama by som si bola želala, aby bola ambicioznejšia, ale zdôrazňujem, že sa nachádzame len v prvej smernice a chcem sa poďakovať aj pánovi komisárovi Dalimu, ktorý sa takisto zapájal do tejto činnosti. My musíme všetci sa pričiniť o to, aby sa táto smernica transponovala do 30 mesiacov od jej prijatia a všetci si musíme musíme dávať pozor na to, aby táto smernica slúžila právam pacientom. pacientov. A na záver by som chcela povedať, že zajtra sa bude konať veľmi dôležité hlasovanie a očakávam od vás, že dosiahneme úspech s touto smernicou, pretože takýmto spôsobom poviete pacientom, že konečne uznáte ich právo na kvalitnú zdravotnú starostlivosť. Ďakujem. Señora Grostet, cerramos el debate. Ďakujem pekne. Týmto uzatvárame rozpravu a voľby, teda hlasovanie prebehne zajtra na poludne. Ďalším programom, pardon, ďalším bodom v programe rokovania je spoločná rozprava o Alzheimerovej chorobe a o inhalátoroch pre astmatikov. Teraz